E, týmto opäť otváram. Zapisnica a schválené texty schôdzi z 9. a 10. mája 2012 sú k dispozícii. Sú voči tomu nejaké pripomienky? Nie. Takže týmto je zápisnica schválená.